Okay, now we have to... Yeah. Okay, colleagues, if we can take our seats. Kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta. Je to mimoriadne e, zasadnutie, výmena názorov s mladými ľuďmi z Európskeho podujatia pre mládež o úlohe vonkajšej činnosti EÚ pri riešení migračných tokov. Je to e, jedna z hlavných tém, víziev pre Európu dnes, veľmi dôležitá téma sú tu aj politické problémy, ale v EÚ sú aj pozitívne e, príklady krajín, ktoré príjmajú e, migrantov, snažia sa ich integrovať, tých, ktorí utekajú pred konfliktami a vojnami, čiže e, aj takéto sú prípady, ale predsa len vieme aj o ťažkostiach, takže ja chcem privítať našich hostí. Toto podujatie sa konalo od 21. do 2. mája v Štrásburgu. 7 tisíc mladých tam eh, hovorilo o rôznych témach. Teraz eh, všetci poslanci, poslanky nedostali kópiu správy z tohto podujatia čiže 50 myšlienok pre lepšiu Európu, tvorenie Európy. Máme troch rečníkov e, z tohto podujatia pre mladých. Oni nám povedia o nejakých svojich podnetoch, my potom na to zareagujeme. To budú také e, kratšie vystúpenia, žiadne dlhé reakcie zo strany poslancov, poslankyň. Čiže tri podnety e, od mladých a potom ich zaujíma vaša reakcia. Maximálne dve minúty pre každého rečníka a dúfame, že to prispieje e, aj k nadchádzajúcej spoločnej správe e, výbory DV a AFET. Pani Linda Šlapáková Sarius College eh, v Bruseli. Eh, zameriava sa na štúdium mieru a vývoja. Radikalizácia a politický extrémizmus, to sú jej ťažiskové témy a taktiež politika susedstva. Predtým pracovala ako stážistka na Českej ambasáde v Bruseli a teraz je stážistka Center for European eh, Studies potom Andrea Gavrila. Práve sa stala advokátkou. E, má teda diplom z e, práva. Pracovala aj na Európskom súdnom dvore a taktiež e, v americkom kongrese v oblasti ľudských práv zameriava sa na ľudské práva, obchodovanie s ľuďmi, slobodu a spravodlivosť. A Mateo Fandrejuska e, odišiel ako dieťa z Polska do Nemecka, takže má e, bezprostrednú skúsenosť s migráciou z, z rok, e, medzi rokmi 2009 až 2015 pracoval pre migračný úrad taktiež odtedy na e, konfederácii odborových e, úra, e, odborov, <clears throat> odborových organizácií. Pardon. Takže Mateuš ako prvý, to bude ten prvý podnet, potom ostatní a teda kolegovia budú môcť stručne zareagovať. Ďakujem za slovo. Takže všetky diplomatické e, misie by mohli príjmať žiadosti migrantov. To bude príležitosť e, uznať štatút e, žiadateľa o azyl pre tých, ktorí potrebujú priamo ochranu, tak ako vidíme teraz pri sírskému obyvateľstvu. To by eh, mohli zdieľať všetky členské krajiny, tak eh, aby potom to riešila iba jedna jediná ambasáda. To je veľká zmena, pretože by sme mohli poskytnúť ochranu žiadateľom o azyl od začiatku a taktiež by eh, sa o žiadostiach, ktorým sa nemôže vyhovieť, by vlastne o tom bol rýchlo informovaný žiadateľ. To by malo odradiť tých, ktorí podniknúť ťažkú cestu cez stredozemie. Keď som pracoval na Nemeckom úrade pre migráciu, tak e, som sa stretol s mnohými, ktorí si boli istí, že ich žiadosť bude prijatá, inak by nepostúpili takú druhú dlhú cestu, takže nechceme vytvárať situáciu, kedy e, sa zo stredozemia stáva e, pohrebisko. Treba naozaj mnohých odradiť. Musíme zohľadiť aj to, že ľudia možno, že nemôžu opustiť e, krajinu e, kvôli žiadosti o azyl. Treba poskytnúť humanitárnu pomoc tým, ktorí odísť nemôžu a možno, že hneď zhodnotiť žiadosť o azyl v krajine pôvodu. To by znížilo aj počet tých, ktorí nezákonne prekračujú hranice a dostanú sa do rúk prevádzačov. Takže nejde o novú formu azylu, ale je to dlhá tradícia v Latinskej Amerike a v Kanade. Presne dve minúty. Ďakujem. Andrea Gavrila. Čiže reakcia na tento návrh. Ja navrhujem, aby EÚ vytvorila bezpečné zóny a funkčné mesta v krajinách konfliktu, a, e, teda to namiesto tých táborov pre utečencov, teda pomôcť tým EÚ a sklbiť sily. Inak povedané, k, e, tábory pre utečencov by mali byť bezpečnými mestami s podporou Európanov. Tieto bezpečné mesta by potom e, nadvezovali partnerstva s európskymi mestami v špecifických oblastiach, čiže najskôr bezpečné zóny v krajinách konfliktu. To môže fungovať, ak vojenská e, bezpečnosť bude zaručená v spolupráci s všetkými členskými krajinami e, aj vďaka globálnemu úsiliu Taktiež to, čo vzýšlo zo samitu, podpísalo vyše ako 100 krajín. E, ide o to nastoliť opäť miera stabilitu. A po druhé, skutočné sociálne opatrenia zo strany EÚ, európske prostriedky musia byť pridelené na rozvoj už existujúcich e, zdravotných a vzdelávacích infraštruktúr. A taktiež treba e, dať viac posilniť postavenie tým, ktorí už žijú v takýchto táboroch, e, mali by mať možnosť postaviť si svoj vlastný dom. Mali by zároveň prístup k e, zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu, ale taktiež by mali možnosť sa rozvíjať e, boli by, mohli by sa stať aj ekonomicky nezávislými bez vonkajšieho politického vplyvu. To si vyžaduje to, aby <clears throat> ľudia mohli napríklad začať podnikať, a, a mohli by možno, že e, mať taktiež malú parcelu, kde by si mohli dopestovať nejaké e, potraviny. Takže to je naozaj veľmi relevantné, pretože dnes budeme hovoriť aj o Sýrii na výbore DV, o tom, ako sa dá e, pomôcť, čo sa deje, možno, že aj v zákulisi, a teda aj lepšia spolupráca medzi členskými krajinami. Máme e, teda tri podnety. Zopakujeme si to ešte dvakrát. Teraz dostanú slovo dvaja poslanci, poslankyne. Dúfam, že súhlasíte. Pani de Sarnes ako prvá. Ďakujem veľmi rýchlo. Absolútne súhlasím s prvou myšlienkou a návrhom. Samozrejme, EU by malo otvoriť kancelárie žiadateľov azylov v tých krajinách, e, kde sa nachádzajú sírsky utečenci v Turecku, v Jordánsku, v Libanone. A je surrealistické, že jediný spôsob, ako môžu žiadať o azyl, o azyl že musia zaplatiť prevádzačom, riskovať svoje životy, ilegálne sa dostať do Európy miesto toho, aby to urobili na mieste. A ja 100% súhlasím s návrhom. Upozorňujem, že Kanadiania to už urobili a takto prišli tisícky ľudí do Kanady. Ich e, teda návrhy, teda ich žiadosti riešili ešte v krajinách pôvodu, predtým, než prišli do Kanady. To som videla aj v južnom e, Turecku. A to bolo ešte pred tou masovou vlnou utečencov. Pán Panceri. Eh, e Ďakujem, je, je treba vždy oceňovať nové myšlienky, hlavne medzi mladými, len by som poznamenal, aké môžu byť ťažkosti pri realizácii týchto myšlienok to, že by sa využili diplomatické sídla, to by vyžadovalo určité podmienky, ktoré teraz nie sú. Museli by sme posilniť diplomatické e, zastúpenia, ktoré nie sú vybavené a mali by sme mať aj disponibilitu európskych krajín prijímať utečencov, pretože Situácia je veľmi zložitá, keďže neexistuje všeobecná solidarita v prerozdelení utečencov. Tretí prvok. Existujú rôzne druhy imigrácie. Ak ide o ekonomickú, tak sa môže uvažovať o využití diplomatických sídel a zastúpení, ale je to v protirečení s myšlienkou, ktoré majú mnohé európske krajiny, že vôbec nechcú ekonomických pristahovalcov pretože by sme my ich mali podľa týchto názorov nechať u nich doma, ale aj iný druh imigrácie, osoby, ktoré utekajú pred konfliktami a prenasledovaním. A tu je časový problém. Nie môžeme predsa otvoriť nejaký zoznam a povedať ich, že dobre, chodte na nejakú ambasádu, aby ste tam mohli požiadať o pobyt v Európe. Oni musia unikať okamžite. To je ten problém. A ambasády, samozrejme konzuláty by mali uľahčiť ich útek a to e, by môže byť vlastne len v tých krajinách, kde naše diplomatické zastúpenia sú. Samozrejme, že e, táto vaša myšlienka by mala byť ešte posilnená o všetky tieto prvky alebo elementy. Možno, že tu budú isté praktické problémy pri uplatňovaní týchto politik tento bod e, uzavrieme, ale ešte predtým e, odpoveď poslancom Andrea. Možno, že sa viac e, že to bola viac reakcia na Mateušovú myšlienku. Ekonomická migrácia, to si vyžaduje dlhodobú odpoveď a mali by sme sa zamerať na prevenciu. Mateuš? Ďakujem pekne. Ďakujem pani Sarne za podporu. Pánovi Pancermu by som povedal nasledovné. Samozrejme je ťažké zavádzať takéto eh, akcie na úrovni zastúpení, ale treba si túto úlohu rozdeliť medzi všetkými členskými krajinami. Teda iba eh, jedna, eh, ambasáda, jedno zastúpenie by riešilo žiadosť. Možno, že treba viac personálu, treba ich lepšie vyškoliť, áno. Ale na druhej strane osoba, ktorá je v núdzi napríklad zo Sýrie, keď e, žiadajú o azyl na zastúpení, myslím, že by mali priamo dostať dokumenty, vďaka ktorým by e, mohli zákonne prísť do EÚ a teda ušetrili by si celú tú nezákonnú púť. Áno, to je veľmi praktická myšlienka, ale ťažko sa politicky dosiahne takáto spolupráca medzi členskými krajinami. UNHCR má veľké skúsenosti e, s prácou v teréne. Sú e, mnohé programy, kedy sa e, v minulosti vlády dohodli Ehm, my sme prijali napríklad utečencov z Konga alebo e, Barmy. E, už vieme, ako to robiť. Už sme to robili v minulosti, len to stačí zopakovať. Ďalšie dva podnety teraz. Teraz Linda Šlapáková. Ďakujem, vážená predsednička. Milióny prešli e, cez stredozemie ale e, pri tejto kríze sa musia zapojiť aj mladí, predchádzať tým masám migrantov, preto by sme mali mať e, rámec pre akciu v rámci EÚ a Stredozemia, takže zaručiť lepší prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave, dať prácu mladým, vytvoriť socioekonomické príležitosti pre mladých, a mať aj dlhodobú perspektívu. Bez toho sa situácia pre mladých nezmení. Nebudú mať na výber, iba opúšťať opäť a opäť svoju krajinu pôvodu bez inej perspektívy a taktiež posilniť spoluprácu medzi občianskou spoločnosťou a organizáciami mladých, bojovať proti eh, extrémizmu a radikalizácii. Ja som pracovala na rôznych projektoch a môžem iba povedať, že násilný extrémizmus a radikalizácia najviac e, dolieha na mladých a prehlbuje nestabilitu, polarizáciu, neistotu, takže treba e, posilniť občianskú spoločnosť, miestne komunity, aby mohli sa lepšie vysporiadať e, s radikalizáciou, extrémizmom formou rôznych programov, ktoré napríklad boli aj zavedené v Európe a mohli by sa exportovať aj cez stredozemie treba taktiež mať účinné programy e, opätovnej integrácii tých migrantov, ktorí sa vrátia do svojich krajín pôvodu, tak aby e, opäť mladí mohli prosperovať a rozvíjať sa. Ďakujem a Teraz Andrea Gavrila, druhý podnet. Treba stavať e, na tom princípe, že ak niekoho naučíte loviť ryby, tak sa bude môcť živiť celý život. E, A preto vyzývam tieto dva výbory, aby vytvorili akýsi útvar mladých dobrovoľníkov, ktorí by e, pomáhali pri nejakých katastrofách, čiže by sa posilnila stabilita posilňovali vedomosti. Bolo by to aj súčasťou Európskej migračnej agendy. E, talentovaní mladí, ktorí chcú slúžiť e, týmto otázkam by e, mohli aj školiť miestne komunity v daných krajinách a, pomáhať im pri využívaní zelených energií a pestovaní e, polnohospodárských plodín. E, napríklad e, z veľkého bicykla sa dá možno že spraviť veterný mlyn, ale častokrát sa dostávajú do médií také príklady, napríklad z Malawi, kde sa niečo takéto nejakému mladému podarilo. Takže treba využiť aj miestnych duševných vodcov, Európske finančné prostriedky by možno, že pokrývali e, mesačné e, minimálne potreby. Takže o výsledkoch by bolo treba hovoriť tak, aby boli viditeľné. Tá, išlo by o to inšpirovať aj ostatných. A čo je najdôležitejšie, EÚ musí pomôcť mladým, ktorí by si radšej mali vybrať e, zmysluplný život pred e, v úvodzovkách slávnou smrťou. Takto by sa dalo prechádzať aj násilnému extrémizmu. Takže teraz reakcie zo strany poslancov poslancov. Čiže integrovať mladých na jednej strane a potom podporovať mladých, aby navzájom spolupracovali a hľadali riešenia. Vieme, že demografický rast v Afrike e, bude, je a bude obrovskou výzvou, čo sa týka zamestnanosti. Včera sme hovorili o malých obciach v Afrike. E, tam sa snažia aj alternatívne riešiť energetickú otázku. E, vo väčšine afrických krajín už od 6. večer e, nemajú svetlo. Existujú už návrhy, ako pomôcť. Takže reakcie? Eli. Chcem sa vám poďakovať za vaše podnety aj za vašu prítomnosť. Som rada, že môžeme spolu diskutovať a niečo dodám. Ja som prišla trošku neskôr, bola som na inom zasadnutí. Možno, že ste už o tom hovorili, takže sa ospravedlňujem. My v parlamente e, roky minimálne posledné dva roky e, bojujeme za e, zdieľané úsilie členských krajín. Ja som pred dvoma týždňami bola v New Yorku, išlo o prvý summit OSN o masových pohyboch utečencov a migrantov a tam sme hovorili aj o tom globálnom úsilí, Migrácia, totiž to a príjmanie utečencov, to je globálna výzva, ktorá potrebuje zjavne globálne riešenie. Ako môžeme byť však dôveryhodní ako EÚ, keď žiadame o globálne úsilie a pritom v rámci EÚ ani nie sme schopní uplatniť e, spoločné riešenia, ktoré tak zúfalo potrebujeme, pretože dnes máme 628 členských krajín, ktoré E, same musia e, zvládať 80 tých migrantov, ktorí prichádzajú do Európy. To nie je udržateľné, takže by sa to lepšie e, znášalo, keby sa zapojilo všetkých 28. Parlament sa za to zasadzuje a je to veľmi dôležité, pretože my každý týždeň skoro sa vraciame do svojich krajín mhm. pôvodu, snažíme sa diskutovať s našimi spoluobčanmi a nie je vždy ľahké pochopiť, e, akú zodpovednosť má rada, e, komisia a parlament. E, ale predsa len treba zdôrazňovať to zdieľané úsilie. Inak to nezvládneme. Anna Gomez. Aj ja ľutujem, že som tu nemohla byť od začiatku tiež kvôli inej schôdzi, <clears throat> ale počula som záver a u mňa to zarezonovalo. Potrebujeme sa zamerať na našich mladých, e, spraviť z nich aktívnych e, aktérov pre demokraciu a e, ľudské práva a nie pre smrť. Takže naše vlády preto musia investovať strategicky do programov zameraných na predchádzanie šírenia eh, extrémistickej ideológie, ktorá vedie k eh, násiliu. Nemyslím si, že to zatiaľ spravili všetky vlády. My sme mali asi pred rokom správu eh, boj a prevencia Mm, radikalizácie, ale takéto, takéto investície nebudú účinné, ak jasne nezapoja mladých a ich združenia na miestnej úrovni, pretože oni sú e, tým e, kľúčovým e, ohnívkom teroristické organizácie šíria svoju ideológiu násilia a nenávisti. A to súvisí aj s politikami, ktoré musia posilniť postavenie mladých. Na to treba aj vytvárať sociálne príležitosti, e, ekonomické príležitosti, pracovné miesta. Nemôžeme si myslieť, <clears throat> že odvedieme dobrú prácu v oblasti prevencie, ak zároveň eh, nedáme základné príležitosti pre mladých. A to sú práve pracovné miesta. Takže treba zrušiť tie e, politiky úsporných opatrení, pretože tie e, sú naozaj škodlivé aj pre našu bezpečnosť. E, treba e, myslieť na sociálnu integráciu mladých. A ešte k tomu, čo povedala Eli a ute- o utečencoch, e, to, ako naše vlády spravujú príchod e, utečencov a migrantov. E, to sa nejako nezastaví, ak postavíme múria, e, ploty, príde ich viac a viac. Európa sa musí snažiť vyriešiť konflikty, a, um, ale aj tak to nezastaví e, ten prílev. Takže e, spoločný prístup potrebujeme a taký, ktorý nebude podporovať prevádzačov, a obchodovanie s ľuďmi. E, Antonio Guterres, e, nadchádzajúci generálny tajomník e, OSN, povedal, že tí prevádzači vedia, ako prilákať. My nevieme, ako tomu zabrániť. Je to biznis Takže jediný spôsob, ako e, tomuto obchodu zabrániť, je e, dať e, zákonné možnosti tým, ktorí chcú prísť do Európy, buď ako žiadateľom o azyl alebo ako utečencov. Ak to nespravíme, tak naozaj budeme len podporovať prevádzačov a mladým musíme dať priestor. Už nám dochádza čas, dáme priestor ešte na dve otázky a dve myšlienky a budete na ne reagovať e, potom naraz. Dobre, teraz e, prejdeme na ďalšie dve myšlienky. E, chcem sa spýtať e, ešte, či výbor chce povedať niečo o dobrovoľníckej službe mladých ľudí pretože už na to máme jeden program e, a neviem, do akej miery je známy a do akej miery sa e, využíva. Takže Linda, nech sa páči. Ďakujem e, veľmi pekne. Ja nadviažem na ten pre príspevok o pašovaní a prevádzaní ľudí. E, nedávna správa Europolu preukázala, že v jadre migračnej krízy existuje veľmi široká sieť eh, kriminálnikov, ktorí prevádzajú nelegálnych eh, migrantov. Takže je absolútne eh, nevyhnutné otvoriť legálne koridory pre migráciu. Samozrejme, môžeme ešte viac urobiť v oblasti vynúcovania práv. V prvom rade ide o spoluprácu medzi európskymi agentúrami a jednotlivými eh, štátmi. Už boli vytvorené platformy pre spoluprácu, ako napríklad eh, Europol a Eurojust, eh, na to, aby čelili týmto sieťam pašerákov a prevádzačov. Však myslíme si, že práve v tretich krajinách by sme mali urobiť viacej, aby sme zlepšili situáciu spolupráci medzi európskymi agentúrami, ako napríklad Europol odštartoval nedávno Centrum pre prevádzačstvo a myslím si, že by bolo dobré vytvoriť podobné centrá aj v tretich krajinách. A samozrejme aj ministerstva vnútra a by mohli mať e, aktivity práve v Stredomorí na pomoc stredomorským krajinám, tak ako e, to žiadala Rada pre regionálnu spoluprácu na Balkáne a treba e, využiť súčasné politické prostredie, aby sme dôsledne identifikovali tých migrantov, ktorí e, chcú e, šíriť násilie, ale zároveň veľmi tvrdo postihovali prevádzačstvo. A je veľmi dôležité v Európe nastoliť jasný dialog že tí, ktorí predstavujú eh, eh, zločinecké siete, nebudú v Európe vítané. A teraz Mateus. Môj druhý návrh je vytvoriť databázu, kde eh, migranti môžu nahrať svoje, svoje životopisy a videli by, ktorému členskému štátu, do ktorého by mohli imigrovať, by sa takýto životopis hodil potom. Samozrejme, členský štát bude eh, preverovať eh, životopis a takisto aj samotného imigranta a či si môžu v ich štáte nájsť eh, zamestnanie na základe schopností a jazykov. Je veľmi dôležité, aby sme takýmto spôsobom uspokojili tak potreby jednotlivcov, ako aj potreby členských štátov to by malo brať do úvahy nielen vôľu migranta, ale takisto aj kapacity, e, na základe ktorých sa bude integrovať. Ba čo viac, to e, by e, spôsobilo, že transparentnejší proces integrácie a migrácie by bol konečne ustanovený. Keď hovoríme o migrantoch, tí čelia veľkým výzvam, pretože musia prekonávať jazykové bariéry, a nevždy sú ich schopnosti uznávané, a to aj predovšetkým kvôli nízkemu sebavedomiu. Hostiteľské krajiny by mali poskytnúť eh, migrantom eh, potrebné školenia, aby mohli sa integrovať eh, férovým spôsobom na trh práce. A to ma vedie k ďalšiemu dôležitému aspektu eh, trhu práce. Musíme uznávať kvalifikácie, ktoré migranti už majú. Častokrát sú to vysoko kvalifikované a nevyužívame ich schopnosti, keďže že sú vyškolení a študovali v zahraničí, kde takéto vzdelávanie neuzavíme práve takáto databáza by mohla obsahovať aj systém certifikácie, ktoré uznávajú e, príjmacie krajiny. E, samozrejme, tento proces a takýto systém e, si vyžaduje väčšie zaangažovanie sa verejných orgánov. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Takže na reagovanie pani Jiménez. Sí, muchísimas gracias. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja si myslím, že na úvod treba skonštatovať, že toto stretnutie je veľmi dôležité. Venujeme sa takým témam, ako je téma imigrácie. Imigranti sú na uliciach a mladých ľudí tiež veľmi znepokojuje táto téma. Takže je veľmi dôležité, že robíme spoločné stretnutie troch výborov AFED, eh, DV čo je v hre, je dôveryhodnosť Európy. Podľa mňa je to naozaj veľmi významná téma, e, kde je v hre e, všetko. Sú tu otázky terorizmu, e, ohrozenia, bezpečnostné a tak ďalej, ale utečenecká kríza a migrácia Európa v očiach mladých skutočne e, stojí pred obrovskou výzvou a mnohí nám vyčítajú, že nie sme schopní, hovoríme o vonkajšej činnosti, ide o aktivity e, v pôsobení e, mimo v zahraničí a potrebujeme solidaritu, ale aj vo vnútri a táto sa nepreukazuje, nie je prítomná. A aké posolstvo môžeme vyslať našim mladým ľuďom, že sa nevieme dohodnúť ani na takejto ťažkej téme? Musíme sa aj venovať problematike pôvodu, keď hovoria, že všetko sa má vyriešiť v Európe, ako keby Európa bola nejaká entita, ale Európu tvoria krajiny, štáty. A nemôžeme stále hovoriť o tom, že Európa to všetko vyrieši. Problém treba riešiť pri koreňoch, pri hlbokých koreňoch, problém obchodníkov e, s ľudskými bytostiami, ktorých ľudí chápu ako tovar. A oni zarábajú milióny a milióny. A našou povinnosťou je, aby sme vyvinuli naozaj obrovský tlak a ten sa zatiaľ nevyvinul aby sa e, prerušilo e, nelegálne obchodovanie a obchodovanie s ľudskými bytostiami. Je to vlastne určitá forma moderného otroctva. Tento problém skutočne treba vyriešiť pri koreňoch, pri hlbokých príčinách. Ak toto neurobíme, tak sa nám nič nepodarí. Ako som už teda povedala, viacej vnútornej aj vonkajšej solidarity a riešiť problémy pri koreňoch, pri príčinách. Ďakujem. Vidím, že nikto iný sa o slovo nehlási, tak teraz môžeme prijať nejaké záverečné komentáre k tým posledným dvom myšlienkám, takže začneme Lindou. Ďakujem. Myslím si, že je veľmi dôležité, eh, že budeme hovoriť o tom, aké záväzky a eh, aký postoj zaujme Európska únia, pretože eh, Európska únia sa musí vysporiadať s migráciou. Akékoľvek rozhodnutie e, Európska únia e, s ohľadom na migrantov príjme, je v jej najlepšom záujmov. A ako ste hovorili, mladí ľudia čakajú a očakávajú od Európy odpoveď, pretože v budúcnosti sa táto situácia zlepší, ale ak budeme prioritizovať len naše vlastné partikulárne záujmy a nebudeme sa e, dlhodobo snažiť o zlepšenie situáciou e, e, imigrácie a trvalé zlepšovanie socioekonomickej situácie v našom bezprostrednom susedstve a zamyslieť sa nad tým, ako zlepšovať vzťahy medzi jednotlivými krajinami Európy a Európskej únie a s našimi partnermi v zahraničí, ktoré by mali byť prioritou Samozrejme, nemôžem konkrétne povedať, e, čo konkrétne treba urobiť. To je skôr záležitosť politickej vôle, ale je veľmi dôležité, aby Európsky e, parlament loboval e, teraz za koherentnosť, ktorá Európskej únie v súčasnosti chýba. Ďakujem, Andrea. Chcela by som odpovedať k predchádzajúcim pripomienkam. A v skutku existuje problém s jednotou v rámci Európskej únie. A naozaj potrebujeme eh, zlúčiť a spojiť naše snahy. Obvykle mávame rozličné názory a naše moto je eh, eh, jednota v rôznorodosti. Ale ako dospejeme k tejto jednote? Jednou, jedným z riešení je obrátiť sa opäť na mladých ľudí, pretože sa stretávajú a spájajú sa oveľa jednoduchšie a akceptujú oveľa jednoduchším spôsobom tie rozdiely, ktoré medzi nimi sú. Takže e, musíme investovať aj naďalej do programov e, pre mladých ľudí, pretože ak ich zaangažujete, takisto im e, dáte aj určitý význam. Pre nás je veľmi dôležité, že nás počúvate a sme potom aj nadšenejší, že niektorí z týchto myšlienok, e, myšlienok sa budú aj materializovať. Nezabúdajme na to, že bez jednoty nie je sila. Takže dúfajme, že aj tento parlament bude silný a v poslednom rade Mateus hovorí predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne s tým, že so mnou súhlasíte a že sa vám páčia naše nápady. Myslím si, že v súčasnosti Európska únia eh, by mala byť ešte silnejšia a eh, spolupracovať, aby eh, vyriešila tento migračný problém, ktorému čelíme. A keďže my traja sme pred, predstavitelia najväčšieho mladého európskeho podujatia, respektíve podujatia mladých, a preukázali sme, že chceme Európu, ktorá je jednotná, ktorá je solidárna a chceme preukázať, že mladí ľudia majú čo povedať a chceme byť zároveň vypočutí. Ďakujem. Predtým, než e, uzavrieme túto časť, e, opýtam sa, či Európska komisia e, chce reagovať pani De Paulis. Áno, tam vzadu, takže Maria je tam. Ďakujem, pani predsedajúca. Snažíme sa už vysporiadať s koreňovými príčinami migrácie. Iba niekoľko príkladov implementujeme kroky, ktoré umožňujú mladým ľuďom v desiatich krajinách, aby mali schopnosti zúčastniť sa v politickom rozhodovacom procese. Implementujeme tento projekt prostredníctvom odborného vzdelávania a takisto sa snažíme zlepšiť podmienky na e, trhu práce a akýmsi spôsobom uzatvoriť tieto medzery medzi formálnym vzdelávaním a e, tým, čo požaduje pracovný trh. Chceli, chceli by sme čo e, najrychlejšie uznávanie vzdelávania v partnerských krajinách a takisto aj podporovať mobilitu medzi jednotlivými krajinami. Toto sú samozrejme koreňové príčiny, aj keď to nie sú jediné príčiny Samozrejme, niektoré problémy už e, vznikajú v mladom veku. Dnešné deti sa stanú e, novou generáciou e, migrantov v týchto oblastiach. Vidíme veľké množstvo nesprevádzaných detí, ktoré sú mimoriadne zraniteľné v tejto migračnej vlne. Zavádzame mnoho opatrení, a spolu s generálnym riaditeľom e, komisie snažíme sa zabezpečiť aj koherentnosť, ale takisto využiť aj príklady iných politík, ktoré sme už implementovali na, európskej, e, na úrovni Európskej únii. Takisto spolupracujeme aj e, s humanitárnou kanceláriou ECO, aby sme zabezpečili všetky základné služby, vrátane zdravotníckých služieb e, utečencom. To sú tie najjednoduchšie e, príklady, ktoré môžem spomenúť. Ale samozrejme, mohli by sme e, poskytnúť aj ďalšie, ak by ste nás oslovili priamo. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj našim hostom. Vidíte, že tá realita je taká, že inštitúcie EÚ sa snažia prísť s riešeniami migračnej krízy, avšak častokrát sú blokované členskými štátmi. A samozrejme sú to závažné problémy v členských štátoch, pretože miestni politici musia reagovať na politické nálady ich volebného elektorátu. Mali by sme odtiaľto však e, odísť e, s pocitom koncenzu, čo by sme mali prijať aj na národných úrovniach. Takže náš boj musí pre, prebiehať na všetkých úrovniach. Takže, kolegovia, mohli by sme teda poďakovať našim hostom. Ďakujem, že ste dnes prišli. Ďakujem. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme o týchto tým, témach rozliš, roz, hovorili na rozličných výboroch. Takže dúfam, že toto načenie eh, pretrvá aj e, počas nasledujúcej diskusie. Kolegovia, teraz prejdeme na bod 13, ktorá je e, správou, spoločnou správou e, s výborom pre rozvoj a s výborom AFET. Je to správa o presune utečencov a migrantov a úloha vonkajšej činnosti Európskej únie. Hovorili sme o tom aj na výbore LIBE, a však je e, čoraz jasnejšie, že nemôžeme mať interný pohľad na e, e, migráciu a musíme to riešiť spolu s von, so službou pre vonkajšiu činnosť. Mali by sme migračné kompakty, bo prebehla diskusia o Afganistane minulý týždeň, kedy sme podpísali dohodu s radou a hovorili sme o rozličných aspektoch rozvojovej politiky a zahraničnej politiky. Mobilizovali sme fondy, aby sme vyriešili niektoré z problémy, ktoré sa spájajú s migráciou. Preto som veľmi rada, že máme túto spoločnú e, diskusiu, ale e, spoločné e, spravodajkyne pani Elenu Valenciano a pána Agustina Diaz de Mera Garcia Conceguera, a ktorí budú hovoriť o niekoľkých myšlienkach. Nebudem, ale začali by sme s pánom Elenou Valencianou a potom s pánom Agustinom Diaz de Mera. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ako ste hovorili, musím zdôrazniť, že toto je e, správa z vlastnej iniciatívy, takže v zásade nezmení štruktúry Európskej únie. Ale keď som to povedala, musím dodať, eh, vonkajšia činnosť je veľmi dôležitou činnosťou, takže si myslím, že to je správa, ktorá je dôležitá pre tieto dva výbory. A myslím si, že rámcuje niektoré naše názory, ktoré rezonujú týmto parlamentom a sú dôležité aj pre európsku spoločnosť. Ďakujem veľmi pekne skutku pánovi Diazovi de Mérovi, e, keďže bol veľmi nápomocný. Obez e, oba výbory pracovali na jednej správe, je to trochu zložité, ale ja si myslím, že zároveň tento proces obohacuje diskusiu a hoci nám ešte ostáva veľa práce, treba povedať, že s pánom Diazom Demera bolo veľmi ľahké spolupracovať a ja si myslím, že sa môžeme naozaj dohodnúť na významnom základe eh, pre náš budúci text. Ako viete, priestor pre iniciatívnu správu je krátky, preto sme urobili akúsi paralelnú správu, a niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré nemôžeme začleniť do správy kvôli rozsahu ale oba tieto pozmeňovacie, alebo tieto pozmeňovacie návrhy podpíšeme obaja spravodajcovia. Ešte niekoľko technických otázok. Vyslala by som dve či tri myšlienky, ktoré sú zachytené v správe, aj v tom, čo chceme vlastne povedať. Zdá sa, že Európska únia postupuje smerom k pochopeniu fenoménu imigrácie alebo mobility ľudských bytostí a tento proces je veľmi často e, veľmi protirečivý. Na jednej strane máme jednoznačne defenzívny postoj, pokiaľ ide o to, že chceme kontrolovať tieto toky, chceme čo najviac uzavrieť či zabrániť vstup takýchto ľudí. A na druhej strane je tu morálna a politická obava mnohých politikov, aj poslancov tu v parlamente a veľkej časti obyvateľstva, že by sme mali byť oveľa e, prívetivejší, otvorenejší e, k týmto utečencom, e, pretože takéto utečenecké toky vlastne budovali našu civilizáciu a kultúru počas uplynulých storočí a zabrániť im za každú cenu, aby sa ľudské bytosti presúvali naozaj z rôznych dôvodov, je dosť dobre nemožné. Niektoré dôvody si už v medzinárodnom práve typifikované, hoci to nezachytávame, a iné dôvody vznikajú. A hoci každá z týchto osôb môže mať a môže spadať do rôzneho ochranného systému. Sú to napriek tomu osoby, ktoré potrebujú ochranu, potrebujú sa dostať odtiaľ, kde zatiaľ sú a potrebujú ochranu svojho života. A v tejto protirečivej situácii, ako upraviť tok osôb a ako byť schopný prijať tieto osoby a rešpektovať hodnoty, ktoré e, v minulosti nás viedli k tomu, že sme verili v EP, tak to musíme zrealizovať a sme presvedčení, že ESVČ môže urobiť veľa, aby vylepšila to, čo sa zatiaľ robí. A to je príliš ten defenzívny prístup, a ísť skôr cestou empatie a humanistického prístupu, cestou, ktorá je politicky povinná, ak naďalej obhajujeme princípy, ktoré, na ktorých sa zakladá Európska únia. Pracuje sa na viacerých frontoch, aby sme dosiahli to, aby v krajinách pôvodu aby tie osoby, kde sú nútené cestovať, aby sa našli riešenia, ktoré ich nebudú nútiť e, k odchodu, ale samozrejme je tu veľa pochybností, pokiaľ ide o dohody, ktoré sa uzatvárajú e, s tretimi krajinami. A Európsky parlament vo veľkej miere nepozná tieto dohody a nepozná ani politiku dohod a konverzácií a tieto dohody e, sú dosť odlišné od vízie Európskeho parlamentu a aj od kontroly, ktorú povinne musí parlament e, vykonávať. Dokonca máme aj obrovské pochybnosti, či sa niektoré rozvojové fondy práve nepoužívajú na, na tento cieľ, hoci na to pôvodne vôbec neboli určené. Ja viem, že situácia je veľmi ťažká preto, lebo Európska únia nechala to, že vývoj sa dostal až do takéto limitnej situácie výsledky nie sú najlepšie a riešenia sú oveľa horšie teraz, než sme ich mohli aplikovať v pôvode. Takže niektoré z opatrení, ktoré sa teraz snažia realizovať a myslíme si, že Európsky parlament musí veľmi pozorne sledovať to, čo sa deje a realizuje. Niektoré medzinárodné dohody sa neuzatvárajú tak, ako by sa to racionálne malo a dozvedáme sa len veľmi náhodou o niektorých dohodách, ako táto posledná readmisná v prípade Afganistanu. Ide o 80 tisíc osôb pravdepodobne a chceli by sme vedieť, ako, kedy a prečo sa mm, dochádza k readmisii týchto osôb. Vieme, že mnohí sú opustení, ponechaní na seba, bez pomoci, Zatiaľ, čo vlády týchto krajín podpisujú nejaké dohody a obracajú sa týmto ľuďom chrbtom. Ja si myslím, že naša správa by sa nemala obmedziť len na prázdnu kritiku. Mali by sme prísť s konkrétnymi návrhmi, ale na prvom mieste by mali byť naše princípy, ktoré by mali efektívnym, jasným spôsobom upravovať naše činy v e, migračnej otázke princípy sú zachytené v našich zmluvách. A nesmieme zabúdať aj na to, čo už veľmi e, dlho a zo všetkých kútov EÚ vysiela verejná mienka. Mali by sme zmeniť ten politický diskurs a prejavy, ktoré sú zatiaľ veľmi negatívne, pokiaľ ide o imigráciu a očakávania, ktoré sme vytvorili, treba splniť. Hovorím hlavne o fondoch, ktoré boli prislúbené a ktoré veľmi často v skutočnosti ani neexistujú. My samozrejme chceme podporiť Európsku komisiu a ESV vo svojom úsilí, aby sa vytvorila skutočná externá vonkajšia dimenzia zahraničnej politiky, ktorá nám toľko chýba. Potrebujeme spoločnú migračnú politiku, ale musí byť strategická, založená na hodnotách a musí byť vybudovaná na zodpovednosti a solidarite. Mnohé ďalšie významné otázky, o ktorých by sme mohli horoviť, ako pristupovať e, ku koreňom e, problémov, ako zabrániť e, fungovaniu prevádzačov. A ide o zdieľanú víziu zaujímovanie, o nejaké vnúcovanie zo strany EÚ. Nesmieme zabúdať aj na úlohu žien, na to, že čo ženy nielen trpia, ale aj čo môžu priniesť pri riešení mobility tohto druhu. A toto všetko určite text obohatí príspevkami všetkých kolegov, ako aj spoluspravodajcu. Je potrebné posilniť ESVČ vo všetkých aspektoch, alebo teda vonkajšiu činnosť EÚ vo všetkých aspektoch, pretože len silnou, účinnou, solidnou a konsolidovanou externou činnosťou budeme decentnejšie pristupovať k fenoménu mobility ľudských bytostí v 21. storočí. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som tiež chcel poďakovať Elene. A ja som veľmi pohodlne a s radosťou s ňou spolupracoval a veľmi oceňujem jej myšlienky v oblasti zahraničnej politiky a snažím sa ich harmonizovať s tým, čo je oblasť mojich kompetencií a to je rozvoj a rozvojové politiky. Vonkajšia činnosť a rozvoj majú jedno jasné prepojenie. A tento vzťah sme začali e, aplikovať alebo realizovať dvojakou správou, ako už bolo povedané, alebo správou dvoch spravodajcov. Moja správa je trochu rozsiahlejšia, tá paralelná vzhľadom na to, že perspektíva našich iniciatív bez legislatívneho obsahu, ale stanov, e, definujú ideologicko-filozofické stanovisko k tejto téme. Ona už veľmi široko opísala túto problematiku. Elena to veľmi jasne vysvetlila Ja by som len spomenul také presnejšie či špecifickejšie body správy. Včera som mal príležitosť um, prebrať naše prvé línie usmernenia s Enrikem Ererom, pánom Lukom Pávom a Hautalo. Bolo to veľmi obohacujúce stretnutie, lebo oni preukázali isté obavy, ktoré majú a ktoré by mohli obohatiť našu prácu s Elenou. Preto ich vyzývam, aby v stanovenom termíne do 18. predložili čím skôr svoje návrhy. Našu správu sme rozdelili do štyroch častí. Jedna súvisí s globálnymi akciami a princípmi únie vychádzajúc z jasných výzev mobility. Druhá časť hovorí o medzinárodnej migrácii, ktorá by bola lepšie spravovaná a hovorí o globálnej a svetovej zodpovednosti. Tretia časť. Vonkajšia činnosť EÚ konkrétne a dohody spolupráce, asociačné dohody s tretimi krajinami a štvrtá časť hodné adekvátne prostriedky na tie akcie, ktoré navrhujeme. Nesmieme zabúdať na to, že migračné toky sú celosvetovou zodpovednosťou a teda vyžadujú globálnu odpoveď a väčšiu spoluprácu a angažovanosť všetkých involukrovaných krajín. To sa už aj hovorilo na stretnutí na najvyššej úrovni OSN, kde sa hovorilo o veľkých migračných tokoch 19. septembra tohto roka a tiež summit lídrov, ktorý zorganizovali USA. Akákoľvek odpoveď na migračné a utečenecké toky by sa mala realizovať pod záštitou plnej ochrany práva dôstojnosti ľudských bytostí. To je vlastne alfa a omega všetkých našich e, politík. Je to otázka primárneho práva. Všetko, čo robíme v legislatívnej oblasti, sa musí podriadiť primárnemu právu, tak ako to hlása Charta ľudských práv. Ako kľúčové poukazujeme na úlohu žien v nutenom presídlovaní a pripomíname, že deti, handicapovaní a starí ľudia sú veľmi zraniteľní a treba na nich myslieť vzhľadom na časté zneužívanie a násilie, ktoré sa na nich vykonáva. Dobré medzinárodne riadené, riadené migračné toky sú príspevkom pre socioekonomický rozvoj. A ako povedala Lena, ja to ešte raz opakujem, treba zmeniť politický diskurs, ktorý je veľmi negatívny v súčasnosti. A treba vystupovať oveľa pozitívnejšie e, v tomto fenomene, aby sme to dosiahli. Je potrebné vytvoriť skutočnú európsku spoločnú migračnú politiku s legálnymi kanálmi pre migrantov. Nechcem vás tu nejak unavovať, ale krehkosť EÚ, ja ju definujem v piatich nie a jedno z nich je nedostatok, opakovaný nedostatok spoločnej migračnej politiky. potrebujeme jasný rámec vzťahov s tretími krajinami. Preto táto správa sa odvoláva aj na asociačné dohody s tretimi krajinami. Upozorňujeme, že ich úspech bude závisieť od schopnosti EÚ poskytovať skutočne podnety a stimuly. A to by bol len začiatok adekvátnej odpovede a bez pochyby by sme potrebovali oveľa viacej dlhodobých opatrení a sústreďujúc sa predovšetkým na čo a síce e, venovať sa hlbokým príčinám, podporovať mier, demokraciu a bezpečnosť v krajinách pôvodu, znižiť chudobu a nerovnosť, posilnenie základných služieb, boj proti krehkosti e, štátov, ochrana ľudských práv a podpora e, dobrého, správnej správy veci verejných. Keď vychádzame z konfliktu v Sýrii, jednoznačne chceme podporiť Libanon a Jordánsko. Tieto krajiny naďalej preukazajú, mimoriad, preukazujú mimoriadnú solidaritu tým, že prijali milióny utečencov. Je to disproporčná a obrovská solidarita vzhľadom na ich ekonomické podmienky a vzhľadom na obmedzené zdroje, ktoré tieto dve krajiny majú. Záverom, Samozrejme by som dal príležitosť kolegom, aby sa vyjadrili k našim návrhom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem ovom spolu spravodajcom. Teraz mám viacerých rečníkov, ale máme čas iba do pol dvanástej. Potom máme hlasovanie o e, Sacharovovej cene, takže len stručne 1,5 minúty max každý. Pán Guerrero ako prvý. Enrique Guerrero. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ako povedala pani Valenciano, je to iniciatívna správa, teda e, ňou nie je možné zmeniť veľa vecí, ktoré sme urobili zle a ku ktorým sme zle pristupovali v politikách EÚ a predovšetkým e, v prístupe členských štátov ku utečeneckej kríze a migračnej kríze, ale je to dobrý nástroj, aby sme vyjadrili hlas parlamentu a aby sme vyjadrili náš nesúhlas s niektorými akciami a aktivitami, ktoré sa zrealizovali za posledné mesiace či roky. Táto správa ide v línii toho, čo už veľakrát Európsky parlament zopakovala, ide aj v línii návrhov Európskej komisie, ale členské štáty odmietli ich uviezť do praxe, keby členské štáty boli bývali splnili svoje záväzky, ktoré e, sa prijali na európskych radách v prijatí utečencov, ktorí prichádzali k nášmu pobrežiu alebo na naše hranice. No, eh, keby sa naši utečenci boli realokovali, európska spoločnosť by e, jasným spôsobom e, prijala lepšie týchto utečencov, rovnako ako občianská spoločnosť, by lepšie riešila tú krízu, ktorej sme e, a aj to, čo sa diskutovalo v OSN prednedávnom, by sa lepšie realizovalo, ale doteraz sme hovorili len o EÚ a ja si myslím, že si, by sme si mali uvedomiť, že toto je globálny problém. A keď hovorím o globálnom probléme, znamená to tiež, že nemôžeme myslieť, že predtým, než bola utečenecká kríza v EÚ, neexistovali desiatky miliónov presunutých ľudí vo svete ako dôsledky vojenských konfliktov alebo prírodných e, katastrof a že nebol toľko ľudí, ktorí utekali pred hladom a nielen pred vojnou. Takže podporujem to, čo hovorí správa, že to treba chápať ako globálnu zodpovednosť a na túto musíme odpovedať globálne a dlhodobo, ale zároveň je tu aj určitá špecifická zodpovednosť EÚ, pretože sme najväčšími donormi. Keďže je čas obmedzený, neviem to len, včera som pánovi Diazovi Demera povedal, aké pozmeňovacie návrhy predložím, on ich pozná. Len by som zvoraznil jeden jediný bod a síce, že naše dohody s tretimi krajinami musia ísť smerom medzinárodnej humanitárnej línie, aby táto podpora a pomoc bola nepodmienečná. Charles Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím, že by sme to mali e, vnímať jednotne, teda tie migračné toky. Be, okrem utečencov 90 tokov sú e, toky v rámci regiónov v subsaharskej Afrike. Prechádzajú ľudia z jednej do jednej krajiny. Iba 10 opúšťa tento región, 5 do Európy a E, druhá polovica smeruje do USA. A treba taktiež rovnako vnímať aj európsky postoj. Pokiaľ ide o, utečencov, tak všetci tvrdia, že treba rešpektovať ženevský dohovor a z praktického hľadiska pani Merkelová je trošku taká osamotená, čo sa týka e, príjmania utečencov. Mali by sme sa na tom e, podielať e, nielen verbálne, pretože niektorí hovoria, nechceme vôbec utečencov, iní len kresťanov. že Európa je naozaj zlyhala v tomto aspekte a čo treba spraviť? Treba sa vyhnúť jednému úskaliu. <clears throat> Ak si myslíme, že rozvojová politika EÚ je e, akýmsi vrecom, ktoré, z ktorého sa financujú migračné toky, boj proti klimatickým zmenám a e, teda e, všade tam, kde chýbajú rozpočtové prostriedky, tak e, verte mi, bude to koniec politiky e, podpory rozvoja EÚ, takže treba byť nápaditý a neústupčivý. Čo sa týka e, zachovania prostriedkov, treba e, zachovať finančné prostriedky pre túto politiku. Teraz je to 0,45 Ten záväzok je, je prastarý, chýba 0,3 a chýba v oblasti eh, prevencie, pretože ešte stále ľudia opúšťajú svoje krajiny pôvodu. Bojujeme proti eh, hlbokým príčinám eh, financujeme politiku rozvoja, ale na druhej strane bránime, aby priniesla všetky plody. Jednoducho tým ľuďom chýbajú perspektívy. A mali by sme e, napríklad e, dať viac vstupové výzva pre e, vyškolených, vzdelaných, ktorí chcú zdokonaliť svoje vzdelanie u nás. Ak títo ľudia budú vedieť, že sa budú môcť k nám vrátiť, tak nebudú sa snažiť nezákonne k nám prísť. Prosím, rešpektujte rečnícky čas, hovorí predsedajúca a teraz pán Luka. Pani Luka, ďakujem. Pán Luka. 1,5 eh, minúty mi asi nebude stačiť. Ja som bol veľmi sklamaný pri čítaní tejto správy, pretože mám pocit, že správa nie je oveľa viac ako akési prehlásenie dobrej vôle. Je to zhluk cieľov, ktorý samozrejme asi všetci zdieľame pretože je to prejav našej vôle pomôcť, ale tie reality, v rámci ktorých konáme, tie sa ako keby e, ignorujú. Hovorí sa, že treba e, skôr pozitívne prehlásenia vo vzťahu e, s utečencami, ale e, to je možno práve problém v očiach mnohých voličov pretože sa príliš pozitívne hovorí e, v očiach e, niektorých, teda že sa e, mnohé ignoruje. Ja sa zameriam z časových dôvodov iba na pár bodov, ale myslím, že v jednom mnohí majú pocit, že by sa dalo spraviť oveľa viac ako to, čo obmedzu, tie naše obmedzené prostriedky povolujú. Takže napríklad spravovanie utečencov tu musíme priznať, že spravovanie znamená aj niekedy povedať nie. A v tejto správe to absolútne nie je obsiahnuté. Vyzerá to tak, ako keby sme každému mohli e, pomôcť, že je to naozaj e, právo každého utečenca, ale to nie je realita to nie je kontext, v ktorom konáme spravovanie. E, znamená, že niekedy povieme áno, niekedy nie. A ako povedať nie, ako chrániť hranice, ako rozlišovať medzi rôznymi utečencami a čeneckými skupinami. To zo správy nevyplýva teraz rozvoj. Tu chcem zdôrazniť, že by tu malo byť to, že rozvoj je určite dôležitý, ale rozvojová politika naše problémy e, nemôže vyriešiť sama, pretože e, je to príliš palčivá téma. Potom tie migračné toky sú e, s odpovednosťou celoglobálnou, tak ja si myslím, že hlavne pri ekonomických migrantov je to e, naozaj zodpovednosť tých krajín, ktoré e, nedávajú ekonomické príležitosti svojim ľuďom a treba sa práve na takéto krajiny zamerať a situáciu zlepšiť. A ešte jeden bod mi dovolte povedať, pani predsedajúca, treba hovoriť o tých e, e, faktoroch, ktoré priťahujú e, možno, že utečencov ten humanitárny prístup, aj to by tu malo byť obsiahnuté. Áno, viem, že e, je to dôležitá téma, príliš málo času, ale máme to hlasovanie o e, finalistoch na Sacharovú cenu tento rok, preto sa ponáhlame. Pani Albiol Guzman. Zelených. Ďakujem. Mohla by som zdieľať veľa toho, čo povedala pani Valenciano, dokonca aj niektoré, čo povedal pán Diaz Demer, ale žiaľ, všetko, čo ste povedali, nie je v správe. Ja si myslím, že táto správa nevybrala správny prístup z princípu, pretože sa neuznáva ľudské právo na migráciu a za každým, keď sa hovorí o dopadoch pre krajiny pôvodu. Nie preto, aby sa riešili príčiny, nie aby sa udelili humanitárne víza v krajinách pôvodu, nie aby sa robili politiky, ktoré by prestali s vykoristovaním v krajinách pôvodu, alebo, alebo aby sa prestalo s obchodovaním so zbraniami, ktoré spôsobujú konflikty, pre ktorými títo ľudia utekajú. Ale táto správa ide len ďalej cestou externalizácie a ochrany vonkajších hraníc a podpisovaniu dohovod s tretimi krajinami, ako je napríklad dohoda s Tureckom alebo Afganistanom. Keď sa v takejto správe potlača migrácia, tak sa znovu opakovane kriminalizujú ľudia, ktorí migrujú. Poukazujeme tiež na to, že je to jasná cesta militarizácie správ. Dokonca v správe sa podporuje misia, ktorá vysiela lode e, na boj proti tým lodiam, ktoré privážajú utečencov. E, zabúda sa na boj proti príčinám od klimatických zmien, od vykorisťovaniu. Zabúda sa na škrty v rozpočtoch na spoluprácu vláda EPP v Španielsku až o 70 škrtlo rozpočet v spolupráci. Ani to sa tam neuvádza. A je tu podpora readmisným dohodám, teda čím skôr vrátiť hoci koho do svojej krajiny povodu, keď príde do Európy a k tým fidučným fondom. To, čo sa robí od dohody v Lavalete, financovať a zbrojiť armády a ozbrojené sily v krajinách, ktoré nerešpektujú ľudské práva. My e, nevidíme nikde odmietnutie tohto postoja a záverom. Samozrejme, predložíme pozmeňovacie návrhy v tomto zmysle. Vôbec sa nehovorí o tom, čo my chápeme a čo si myslíme, že by v správe bolo byť legálne a bezpečné cesty prístupu, e, humanitárne e, víza, ľudské práva a tak ďalej. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, ja len pozerám na čas. Hovorila som s pánom Brokom. Nebude možné dať všetkým priestor a aj viesť riadnu diskusiu. Pozerám sa aj na spoluautorov. Možno, že ukončíme prvé kolo a potom zorganizujeme ešte ďalšiu spoločnú schôdzu, ale musíme proste začať hlasovať o e, kandidátoch na Sachorovú cenu o 11.30. Možno, že budú potrebné dve kola hlasovania. Čiže iba jedno diskusné kolo e, dostane priestor každá politická skupina a potom e, v tom budeme pokračovať. Nechcem to unáhliť, je to príliš dôležité na to. Dobre, zatiaľ zelený a dvaja tieňoví spravodajcovia, ktorí sa ešte prihlásili pani Lochbiller alebo pani Hautala alebo každý minút pani Lochbiller a potom eh, až keď nájdeme nový dátum. Ďakujem. Súhlasíme s mnohým, čo je v správe, ale času je málo a preto budem hovoriť iba o tom, čo kritizujeme. Máme vlastnú správu eh, výboru AFET o migrácii, ľudských právach a tak ďalej. Takže sú tu úvodné ustanovenia aj e, pozmenujúce, doplňujúce návrhy a ide o akúsi duplicitu a preto apelujem na spoluautorov, aby sa na to ešte zamerali. A pani Valenciano, možno, že by ste mohli byť trošku jasnejšia, pretože vy ste povedali, že e, bolo tak veľa pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov, že ste vypracovali akúsi paralelnú správu. A nehovorí sa vôbec o nič o e, spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politike, o, e, to je jedna e, možno e, z hlbokých príčin. Ani sa nehovorí o chartumskom procese. Je to veľmi vážny prístup EÚ, pretože ide o spoluprácu so sudánskou vládou a teda ide o to zabrániť vôbec príchodu utečencov a migrantov. Takže iba tak stručne, takže každá skupina sa e, vyjadrila. Viem, že sú aj ďalší, ktorí by sa chceli vyjadriť. Žiaľ, čas nie je súteňoví spravodajcovia aj z ostatných skupín, ktorí sa ešte nevyjadrili. Asi mm, hodinu a štvrť e, budeme na to potrebovať, takže to odložíme na neskôr. A žiaľ, nebudem môcť dať priestor ostatným, takže možno ešte spoluautori, spoluspravodajcovia na minútu. Musíme hlasovať Elena a Augustin. Len som chcela poukázať a nastojiť na tú myšlienku, ktorú spomenula pani predsednička, treba viacej času na rozprávu. Veľmi podrobne predložíme pozmeňovacie návrhy politických skupín. Je to zložitá správa, ale treba chápať, že nemôže tam byť všetko. Bohužiaľ, veľmi veľa vecí jednoducho nezahrnieme, lebo ne, nedá sa ale našou vôľou je začleniť maximum perspektív, ktoré sa tu dnes vyjadrili. Ďakujem. Bueno, gracias. Eh, la misma... Pán Diaz Demera, ďakujem. Ako práve povedala Elena, samozrejme budeme brať do úvahy všetko, čo povedal Enrique, pani Albiol, aj kolegyňa Hautala, Heidi Pani predsednička, prosím, poprosím, poprosím vás kolegovia, nechajte, aby spravodajcovia mohli hovoriť, alebo keď ste prítomní v sále, tak buďte ticho, nech sa páči. Ďakujem. Pani Hautala vie, ako oceňujem jej komentáre a myšlienky, vždy sú konštruktívne, ale pripomínam jej, že pokiaľ ide o chartumský proces, tak tá odvolávka je v bode 14 našej správy. Ďakujem a budeme ďalej spolupracovať. Ďakujem, žiaľ, času sme si vyhradili primálo. Ja sa pozerám na spolu spravodajcov. Mali by sme ponechať tú istú lehotu 18. október na predkladanie pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov a potom ďalšie kolo diskusie už s pozmeňujúcimi, doplňujúcimi návrhmi. Potom budeme hlasovať e, aj v pléne. Možno, že sa to trošku posunie, ale treba e, to skoordinovať so sekretariátom a budeme mať lepšiu predstavu o tom, čo si skutočne myslia kolegovia, kolegyne. Takže lehota 18. október, 12. hodina, budúci týždeň, útorok a potom teda ďalšie diskusné kolo. A pán Brok bude predsedať ďalšej časti, ale poprosím všetkých, aby zaujali svoje miesta. Myslím, že pán Brok bude účinnejší ako ja. Takže ide možno, že o to pripraviť veľkú koalíciu v Španielsku, že? Obraciam sa na dvoch spoluspravodajcov. Dámy a páni, toto je zasadnutie za zatvorenými dverami, takže poprosím všetkých, ktorí tu nemajú čo robiť, aby opustili túto